Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the next... Vítajte kolegyne, kolegovia na ďalšom zasadnutí našeho výboru. Zasadníme, prosím, a začneme. A ak by ste si ráčili zasunúť kartičky do zariadení, Skúsime najprv skúšobne hlasovať. Hlasujeme prosím teraz. Stlačte prosím tlačítka. Thing works very well. Pilar works okay, perfectly. Funguje to prosím všetkým, vynikajúce. Budeme spoločne s Pilar hlasovať. Kto ešte je tu? Kolegyňa Kylie zdá sa ešte nie je pripravená. Počkáme si na ňu, ale nie viac ako 3 minúty. OK. Uh, thank you very much. Thank you. Ďakujem vám. Poďme. Uh, uh, Najprv ide o vzdelávanie v digitálnom období výzvy a poučenia pre politiky EÚ. Spravodajcom je pán Deutsch, Tamáš Deutsch. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 9 za, proti, Preverme si. And I close the vote. Končím hlasovanie. Accepted. Príjima sa. 10 za, proti. Zdržali sa. Aj to si ešte preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 22 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme si 22 ešte raz. And I close the vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 58 za, proti, zdržal sa niekto. To si preverme. Preverme si 58. And I close the vote. Končím hlasovanie. Tentokrát sa prijíma 60 za, proti. Preverme si 60. Končím hlasovanie. Tiež sa prijíma záverečné hlasovanie v pozmenenom znení elektronicky. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Vynikajúci výsledok. 48 za, 1 proti, traja sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. Návrh stanoviska, predbežná správa o viadročnom finančnom rámci 21-27, stanovisko parlamentu s ohľadom na dohodu. Ja som bol spravodajcom návrhu tohto stanoviska. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 4 za, pr- proti. Preverme si, pre mňa toto nebolo celkom jasné. Pozmeniť si návrh číslo 4. Končím hlasovania. Od... Accepted. Príjima sa 5 za, proti. Preverme si ešte raz 5. Končím hlasovanie. Prijíma sa 7 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 8 a 9 spoločne, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 10 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 1, 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2 za, prepáčte, máte pravdu, ešte 58 od 18 by sme sa mali dostať na 58 za, proti. Preverme si 58. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Doplnok ku kompromisu 2 za, proti Preverme si to, prosím. Doplnok ku kompromisu 2. Končím hlasovanie. Accepted. Uh, Prijíma sa teraz dodatok ku kompromisu 2, ktorý uh, zažiadali zelený. Prvý bol z dielne SAD, teraz zelený. Za, proti, Overíme si elektronicky. We check addition to compromise. Dodatok ku kompromisu 2 e, zelených e, e, testujeme elektronicky. Prijíma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 17 za, proti. Preverme si 17. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 3 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Dodatok ku kompromisu 3 e, od zelených za, proti, preverme. Dodatok ku kompromisu 3 e, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto. 24 si overme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. Dodatok ku kompromisu 4 e, zelených za. Proti Preverme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 30 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 31 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis 5 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 36 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Dodatok k šestke z dielne SAD a zelených za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Dodatok k osmičke od zelených za, proti. To si musíme preveriť elektronicky. Dodatok k osmičke z zelených. Končím hlasovanie. Príjma sa. 57 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 39 za, proti, to si preverme. 39. Preverme si 39. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 35 za proti. Aj to si ešte preverme, 35. Končím hlasovanie. Prijíma sa, takže 59 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 60 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 61 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 63 za, proti. Preverme si. 63 si preverme. Končím hlasovanie. Favor. Za, proti. Zdržal sa niekto. Preverme si to ešte raz. 65. Končím hlasovanie is rejected. Six... Zamieta sa 67 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 66 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 68 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 69 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 70 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Záverečné hlasovanie v zmysle prijatých pozmeňujúcich návrhov a elektronicky Hlasujme prosím teraz. And I close the vote. Končím hlasovanie. Výborný výsledok. Blahoželám spravodajcovi. OK. Thank you very much. Ďakujem vám, priatelia. Nemusíte opúšťať e, miestnosť, pretože 2,5 hodiny ešte pokračuje naše zasadnutie. Je to pre vás veľmi e, dôležitá informácia, pretože asi ste to nevedeli. Let us go to the next topic in our agenda, point number 10, establishing... Bod 10, finančné programy pre odstávku vy, vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s radioaktívnym odpadom. Pán Korumbašev je našim spravodajcom. Ide o podporu členských štátov pri procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky v konečných fázach ich cyk- životných cyklov. V zmysle článku 203 zmluvy Euratom to znamená, že po konzultácii Európskeho parlamentu prijíma rada, ale bez povinnosti e, riadiť sa našim, e, e, našim stanoviskom, našim názorom. Nech sa páči, pán Korumbačev. Благодаря ви, господин председател. Ďakujem pek- pekne. Ako viete, dva e, tieto programy pre Kozloduj a Bohunice bol vytvorený v kontexte vstupu Slovenska a Bulharska. Ide o záväzky EÚ poskytovať finančnú podporu obom štátom pri odstávke jadrových zariadení jadrovej jednotka a dvojka v Kozloduje a e, šestka v Bohuniciach. Takisto sem patrí e, program pre správu jadrového od- nakladania s jad- radioaktívnym odpadom, e, kde ide o spoločné výskumné centrum v Belgicku, Nemecku, Holandsku a Taliansku. Cieľom tohto návrhu, ktorý vám odporúčam, je pozrieť sa na výzvy spojené s týmto procesom v zmysle tohto nástroja, aby sa zlepšili e, synergie, pokiaľ ide o tento odpad aj jadrové zariadenia. Tu musím zdôrazniť, že je veľmi dôležité z budúcnosti v zmysle práve spoločného výskumného centra vytvoriť výskumnú ad hoc skupinu alebo výskumný inštitút dokonca tento by mohol získavať informácie, pokiaľ ide o to, ako prebieha doteraz ten proces vyraďovania v jednotlivých členských krajinách. Skúsenosti, ktoré takto nazbierame, sa dajú použiť v budúcich procesoch vyraďovania pri budúcich jadrových zariadeniach v Európe, v EÚ i mimo EÚ možno. Ak teda chceme mať e, dobré e, zákony, zákonodárstvo v zmysle terajšieho nariadenia a Euratom. Ide o 1368. E, Tiež by sme mali posudzovať ten istý právny rámec ako vyraďovanie Ignaliny v Litve. Tým by sme vytvorili princípy v zmysle nového VFR a mali by sme objektívnejší prístup EÚ k energetike. Dalo by nám to možnosť využívať zdroje e, efektívne na e, vyraďovanie jadrových e, elektrární pre ďalšie krajiny. Takže prostriedky ide o 460 miliónov, 63 v Bulharsku, 55 v Slovensku, 3 348 potom e, výskumnému centru. Predstavitelia týchto troch vlád, litovskej, slovenskej, bulharskej, sa viedli, že nechc, jediná, ktorá nechce nárast v prostriedkoch je Bul- Bulharsko. Myslím si, že pokiaľ ide hlavne o e, Litvu, mali by získať, dostať viac prostriedkov, než navrhuje komisia tak ako to včera formulovala pani e, e, Harms. Článok 6 e, podľa mňa ne, tvrdí, že 55 participácie EÚ nie, menej ako 50%, to nie je správne. To, to, čo to vlastne znamená menej než 50, znamená vlastne nula. V Bulharsku je to 60, Slovensku 63% podielu EÚ, Dokonca tento návrh komisie vlastne nie je v súlade s starejšími e, skúsenosťami. Takže k Slovensku a Bulharsku treba zablahoželať, pretože oba programy e, v oboch krajinách pre, e, pre vyraďovanie jadrových zariadení sa končia. Lehota je 2025 alebo 2030 v Slovensku sa už uzatvára. Nemyslím si, že by tu mala byť nejaká maximálna lehota, teda hranica Mali by sme e, stanoviť minimálnu hranicu. Takisto zdôrazňuje skutočnosť, že vyraďovanie jadrových zariadení tie štyri jednotky e, v Kozloduje je unáhlené. Prebehlo viacero modernizačných postupov v Kozloduji a v Bulharsku vo všeobecnosti e, verejná mienka je skreslená tým, že sme dostali takýto vír. Ak chcete e, vstúpiť do EU, musíte povinne zavrieť tieto jednotky. Hlavne trojka, štyrka, ktoré by mohli, boli mohli ešte fungovať do dneška. Cena, cena byla, byla 400, 14 až 15 e, eur za megawatt hodinu. Žiaden iný zdroj energie by takúto, takúto dobrú cenu nedosiahol. To isté možno povedať o Slovensku. U Litvy je to trochu iné, pretože tu hovoríme o iných e, jednotkách elektrárne. Takže ten postup vyraďovania tiež znamená, že infraštruktúra sa musí uspôsobiť, pretože e, e, je tu jeden typ štyroch operatívnych jednotiek, ale neskôr to viedlo, že tu bolo mnoho úsilí v národnej legislatíve splniť záväzky, ktoré e, mali viesť bezpečnej odstávke reaktorov. Takže zasa e, len e, sa teším z týchto návrhov Európskej komisie. Navrhujem určité zmeny, hlavne pokiaľ ide o financovanie v článku 7 a u Bulharska a Slovenska sú veľmi pozitívnymi príkladmi vyraďovania týchto zariadení. Znova treba zdôrazniť, že v budúcnosti musíme spolupracovať s, možno s medzinárodnou agentúrou e, v OSN vo Viedni. Možno by sa mala vytvoriť celoeurópska či celosvetová skupina alebo inštitút pre odstávku reaktorov rôznych typov v rôznych krajinách Nejde o vedomosti, znalosti, ktoré by sme si mali ponechať pre seba, ale mali by sa zdieľať celosvetovo, aby ich využili všetky krajiny. Ďakujem. Ďakujeme kolega za e, úvodné slovo. A teraz tieňoví spravodajcovia v mene EPP má slovo kolega Werner Langen. Ďakujem pekne. Včera sme už hovorili o Ignaline Tu ide o celkom iný rozmer ako tie reaktory na Slovensku a v Bulharsku. Ignalina v predstupových rokovaniach s Litvou bola nútene uh, uzavrená. Uh, keď tie dva, uh, tie, tie dva dve elektrárne typu Černobyrského v roku 2006 a 2009 boli odstavené, tie, o ktorých hovoríme, tak tie problémy boli oveľa menšie Tie programy sa e, zefektívnili, zrýchlili a boli úspešnejšie, pokiaľ ide o rozsah, boli aj menšie. A po druhé, v tejto oblasti nemožno skonštatovať nejaké veľké výhrady, ktoré by účtovný dvor v Luxembursku 20. septembra 2016 bol stanovil. Uh, účtovný dvor vtedy odporúčal vyššiu, uh, vyšší podiel národného príspevku od roku 2015 až 2020 v tomto období a zastavenie špeciálnych finančných programov po roku 2020 súčasne uznanie vlastnej úlohy členských krajín pre zabezpečovanie dodržiavania e, princípu toho, kto spôsobuje e, národné prostriedky pre e, pokrytie tých nákladov konečného skladovania. Dnes ide o Bohunice a Kozloduj V1 na Slovensku a v Bulharsku. Kolega sa touto problematikou zaoberal. Súhlasím s ním, že tie návrhy komisie by sme mohli podporiť. Pochybnosti e, mám e, v oblasti tej, kde je to presný opak toho, čo navrhol účtovný dvor pred dvoma rokmi, to je navýšenie podielu spolufinancovania Európskej únie z 50 na 60 To podľa mňa je v rozpore s doterajšiami snahami. E, to isté platí aj pre Ignalinu, tam je to 20% a tu spravodajca navrhuje 40% e, z 86 e, spolufinancovania EÚ. Na prvý pohľad sa to javí jednoduché, ale vo všeobecnosti po mojich dlhoročných skúsenostiach môžem povedať, že účinné zvládanie týchto problémov e, odstávky je o to lepšie, čím vyšší je podiel samotnej dotknutej krajiny. Keď je tam 100% financovanie, tak len tí financujúci majú záujem e, na znižovanie nákladov, ale dotknutí vôbec nie. Takže v oboch tých návrhoch mám pochybnosti a súčasne mám určité pochybnosti že ten spoločný výskumný e, inštitút komisie na tých štyroch miestach v Belgicku, ISPE a v, e, v Taliansku a Holandsku a v Karlsruhe, že to sa to spoločne prepája že sa tu e, ukladajú vedomosti a znalosti, to dáva zmysel, súhlasím so spravodajcom. Na druhej strane, keď sa pozriem na všeobecný stav jadrovej energetiky, tak v polovici členských krajín existujú nové konštrukcie, renovácie, alebo vo Francúzsku obrovský e, blok jadrovej energie, kde što v mojej krajine, v Nemecku, jadrové elektrárne sa postupne majú vyraďovať e, do roku 2022 bez príspevku európskych e, fondov. V mojom volebnom okrsku je najnovšia a nemecká eh, jadrová elektráreň spustená v roku 88. Tá sa teraz už postupne odstavuje bez eh, účasti z európskej úrovne. Takže si myslím, že eh, sa podrží vysoký vlastný vklad, ale aj tak chceme zabezpečiť, aby práce postupovali dýchlo. Preto si myslíme, že asi nájdeme spoločný postoj. Ďakujem pekne. A za EFTD. Opravuje sa rečník. Bude to pán Pačetis. Ďakujem. Na úvod sa chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za detailné vyhodnotenie problémov a ich prezentovanie. Mám na mysli problémy jadrových elektrární, e, ktoré sa potýkali so zvláštnymi politickými rozhodnutiami. E, Litovská e, elektráreň mohla fungovať do roku 2017 bez problémov. Zrejme sa to vzťahuje aj na, Bulharsku, na bulharské a slovenské jadrové, jadrové elektrárne. Nuž, pravda je taká, že E, chceme odstaviť jadrovú elektráreň a to je čosi úplne iné ako e, zavretie brán v nejakej obyčajného závodu ja e, súhlasím e, s, so spravodajcom, že musí byť minimálna e, suma byť stanovená zo strany komisie a potom tá čiastka by mala byť zvyšovaná postupne s jednotlivými krokmi vyraďovania Takisto by bolo potrebné mať nejaké výskumné centrum, nejaký výbor, v ktorom by sa sústreďovali skúsenosti z vyraďovania, z prevádzky práve e, takýchto jadrových elektrární. A to by mohlo byť veľmi užitočné pre európske aj mimo európske prípady tohto typu. Ďakujem. A teraz za Európsku komisiu eh, Massimo Gariba eh, z DG Energy, generálne riaditeľstvo pre energetiku. Dobre som to povedal? Áno. Dobré ráno, eh, pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne. Chcem sa úvodom poďakovať pánovi Korumbačevovi, spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol na tomto materiáli. Včera e, sme preberali e, v tomto výbore jadrovú elektráreň Ignalina, ale samozrejme nebudem sa k tomu vrácať budem sa teraz zaoberať meritom veci dnešnej správy. Chcem poukázať na dva dôležité aspekty. Jadrová bezpečnosť je kľúčovou prioritou pre EÚ. Z toho titulu komisia predložila svoj návrh týkajúci sa e, uzavretia, vyraďovania z prevádzky či kozloduj alebo jaslovských pohoníc. Druhý dôležitý aspekt strategického významu Poprvýkrát e, boli, e, boli spoločne prezentované návrhy vyroďovania z prevádzky e, Kozloduj, Bohunice, aj spoločné výskumné centrum. O tomto sa teda hovorilo naraz. A má to svoje opodstatnenie, veď zbieranie skúseností, zdieľanie E, znalosti by bolo na prospech veci. Teda plne súhlasíme s tou formuláciou, ktorú použil spravodajca. Zároveň však musíme konštatovať, že sumy v návrhu komisie sú tie sumy, ktoré sa nachádzajú aj v príslušných finančných plánoch pre, dvo, pre dotknuté dva členské štáty, Slovensko a Bulharsko. A e, postačujú na to, aby e, sa ukončil proces vyraďovania v roku 2025 v prípade jednej a 2030 v prípade druhej jadrovej elektrárne. Ďalšiu vec, na ktorú chcem poukázať, e, sú tie postupy kofinancovania to kofinancovanie je v rozpeti 30 až 40 v Bulharsku a Slovensku. A ako tu už niekto poznamenal vo vystúpení, účtovný dvor vo svojej správe z roku, za rok 2016 poukázali na to, že zvýšená účasť príjimateľa navyšuje aj samotné vlastníctvo a zodpovednosť za ten proces, preto e, sa e, zvýšil zvýšila e, spoluúčasť členského štátu a komisia obmedzuje e, svoju, svoju zaangažovanosť maximálne do výšky 50 potrebnej čiastky. Chcem sa ospravedlniť pánovi Kohličkovi a aj pani Vševalier, že som vám zatiaľ neudelil slovo. Jednoducho nepostrehli sme, že by ste signalizovali, že chcete sa vyjadriť. Pani Ševalier je tieňový e, spravodajcom. Jaromír, vás som nemal v zozname, ale samozrejme máte slovo ako zástupca GUE. Ďakujem pekne som žiaľ len inžinierom, nie som e, odborník na politiku, preto nie som tieňovým spravodajcom pre túto tému. Mám, e, mám teda e, celkom predstavu o tom, o čo, predstavu o tom, o čo ide. Pán Langen vo svojom vystúpení poukázal na to, že v Nemecku budú vyraďovať z prevádzky na základe rozhodnutia národného E, nemeckého, to znamená, bolo to nemecké rozhodnutie, je to nemecká povinnosť a Nemecko to musí financovať. Niečo iné je e, dohoda o pristúpení k EÚ troch štátov Litvy, Bulharska a Slovenska. Tieto dohody o pristúpení k EÚ, tam je podmienka vyraďovania z prevádzky. A tam eh, sa na to musí podielať komisia a preto musíme eh, k tomu preto musí eh, komisia sa na tom aj podielať. Preto ma zaráža, že niekto z komisie bez akýchkoľvek technických znalostí sa rozhoduje, sa rozhodol alebo rozhodli o tom, že sa má zvýšiť finančná spoluúčasť členského štátu. Ja by som chcel vyzvať týchto technických odborníkov komisii, aby e, sme sa e, venovali technickej problematike. Či majú predstavu o celkovom objeme e, toho, čo musíme odstrániť, čo všetko si vyžiada odstránenie radioaktívnych zložiek, jednotlivých materiálov, ako, ako odstraňovať ocelové prvky, rôzne prvky zliatinové, a e, napríklad sú špe, e, špecifika, ako na Litve e, je, sa nachádza vlastne už miesto, kde je, kde je zložené vyhronené palivo vo vzdialenosti asi 10 km od jadrovej elektrárne. A a chcel by som vedieť, či niekto z komisie už niekedy v minulosti vyraďoval z prevádzky niečo takejto veľkosti. A ja teda o tom už niečo viem. Myslím si, že toto sú všetko otázky, ktoré musíme riešiť. A včera sme hovorili vo všeobecných kontúrach, o programoch do budúcnosti, e, e, jednoducho e, postupy pri nakladaní s rôznymi materiálmi, vysokoradioaktívnymi, nízkoradioaktívnymi, ako sa má s nimi nakladať, aké sú možnosti. To sú veci, ktoré musíme zaradiť do našich programov budúceho vyšetrovania. Teraz hovoríme o e, desiatkách reaktorov v Nemecku, e, o tých reaktoroch, ktoré sú predmetom správy, dnešnej správy, ale sú e, aj ďalšie menšie reaktory, napríklad uprostred Viedne na Viedenskej univerzite. Aj tieto musia byť niekedy v budúcnosti vyradené z prevádzky. Nepochybujem o tom, že na mnohých univerzitách sú malé reaktory a skôr či neskôr sa budeme potýkať s tým problémom, čo urobiť s materiálom, ktorý bol používaný v týchto aj malých reaktoroch. Sú to materiály nízko aj vysoko radioaktívne a jednoducho musíme využiť znalosti, skúsenosti. Mal, mali by byť využité v Nemecku, v Rakúsku, vo Francúzsku, Taliansku. Preto musíme zostaviť program ktorý bude nápomocný aj do budúcnosti. Určite so mnou bude súhlasiť pán Langen a teraz dáme slovo pani Chevalier, ktorá je za ENF. Uh, Ďakujem. Je nevyhnut, nutné e, dodať financie pre jadrové zariadenia a pokiaľ ide takisto o nakladanie s odpadom. 80 e, reaktorov sa už e, v Európe odstavilo. 58 z nich je vo Francúzsku. Je to obrovská výzva pre budúcnosť. Vyraďovanie v Slovensku, Bulharsku aj financovanie vychádza z prísľubov pri prístupe týchto krajín a toho sa treba držať. Tieto vyraďovania sú nevyhnutné e, v rámci spolufinancovania 14 členských krajín, ktoré vyrábajú jadrovú energiu, by mali mať možnosť zdieľať vedomosti a vedieť e, si e, vymieňať informácie k obom oblastiam odpadu i vyraďovania všetky členské krajiny vrátane lepšieho chápania by mali mať možnosť prístupu k budúcnosť pokiaľ ide o spoločné výskumné e, centrum, by mali prispieť svojim, svojou technickou a vedeckou expertízou, pokiaľ ide o rozhodovanie krajín <clears throat> o energetickom mixe, ktoré by sa mali rozhodovať slobodne a nie ideologicky. Bulharsko a Slovensko e, desiatky miliard eur e, stratili vzhľadom na vyradenie z prevádzky a preto je dôležité im pomáhať pri takomto vyraďovaní a držať sa e, víziev bezpečnosti. Všetci by sme mali získavať nové vedomosti, e, ale nemalo by to komisii dať možnosť e, sa vmiešavať do strategických rozhodnutí členských krajín. Treba mať spoločnú logiku, jeden program a spoločný rozpočet, aby sa zlúčili zdroje a aby sa uľahčili transfery zdá sa mi nevyhnutné stanoviť maximálnu e, hranicu spolufinancovania, aby sa e, e, riešila tá maximálna hranica 50, ktorá sa mi zdá veľmi vhodná. Ďakujem. Ďakujem. Pán Langen dvakrát sa e, e, od vás odvolával pán Kohliček, takže máte jednu minútu. Ak to má byť e, živá diskusia, tak má byť priestor sa vyjadriť aj druhýkrát. Kolega, inžinier, podpredseda, naznačil, že o politike nič nevie, ale má technické znalosti. E, veď ide o to, e, že niekto e, z technického pohľadu chce teda niečo ukončiť alebo niečomu zabrániť. V prípade Litvy 1,5 miliardy, taký je odhad Bulharsko 731 miliónov a Slovensko 671 miliónov 800 90 e, miliónov e, vlastne e, zase na účely vyšetrovania, preskúmania. To sú veľké sumy a ide o 8 jadrových reaktorov prvej generácii v troch jadrových elektrárniach, ktoré sa týkajú týchto troch štátov. Áno, to je pravda a preto aj e, tomu je e, vytýčená primeraná finančná čiastka zo strany EÚ. V roku 2008, pred desiatimi e, rokmi, Ignalina, keď ruský inžinier, vedúci prevádzky, ktorý povedal, investovali sme 300 miliónov, aby sme zvýšili bezpečnosť týchto reaktorov E, predtým bolo 30 až 40 incidentov e, hodných hlasení e, v tejto jadrovej elektrárni. A teraz má dvojsť k tomu, že bude to vyraďované z prevádzky. Teda tam sú tie podmienky úplne iné ako v iných prípadoch. Teda v prípade Ignalina 80 obstojí, pri tých ďalších dvoch 50 je primeraná, prim, primeraný podiel. Ďakujem veľmi pekne, pán Langen preru, bol prerušený pán Langen predsedajúcim. E, komisia, chcete sa k tomu vyjadriť aspoň stručne, pretože druhýkrát e, dostávate priestor. Európska komisia. Pán Massimo Gariba. Ja, ja sa nebudem vyjadrovať, ďakujem. Spravodajca. Pán Peter Korumbašev, máte slovo. Ďakujem. Ja by som chcel Ja by som teraz chcel e, vystúpiť z tej mojej úlohy spravodajcu a chcel by som sa teraz vyjadriť ako poslanec EP za Bulharsko. Tieto tri e, krajiny e, stoja pred požiadavkou, že majú vyradiť svoje jadrové elektrárne. Bol, boli postavené pred ultimátum, dovolím si tvrdiť. No a následne komisia povie, že mali ste sa lepšie postarať o svoje reaktory, tak ako povedal pán Kohliček. V prípade našich reaktorov E, e, nešlo o e, suverénne rozhodnutie, národné rozhodnutie. Bola to podmienka EÚ v časoch, keď mal EÚ 15 členských štátov. A EÚ nás postavilo pred požiadavku buď ukončíte prevádzku týchto reaktorov, alebo nemôžete sa stať členmi EÚ a ako povedal kolega, litovský reaktor mohol e, pracovať ďalej. VVR 140 e, aj tie ostatné reaktory mohli e, kľudne fungovať a neboli by bývali potrebné 63 miliónov eur, to znamená nejakých 9 miliónov ročne a to hovorím ako človek, ktorý komunikoval s vládami všetkých, všetkých eh, tri, troch dotknutých krajín. A jediná vláda, ktorá nežiadala viac peňazí, je Bulharsko. Myslím si, že nie je to správne, keď komisia sa snaží ako si vyvliecť zo svojho záväzku pričom išlo o záväzok, ktoré museli prijať e, dotknuté členské štáty, ak sa chceli stať členmi EÚ. Iná je situácia, keď suverénny členský štát EÚ rozhodne. Ale pokiaľ to bolo taký scenár, že to bola podmienka pre pristúpenie do EÚ vyradiť, tak to sú dve odlišné veci, preto e, e, nie je správne hovoriť o tom, že sa, budú zniž, zniž, že sa bude znižovať účasť, spolúčasť EU. Tie čiastky pre Bulharsko a Bulharsko sú pomerne nízke a tu ide o, e, o vyraďovanie z prevádzky, ktoré prebieha veľmi úspešným spôsobom a skutočne ja e, e, sa staviam za tieto dva členské štáty v ich snažení. Verím, že bude e, ešte viac peňazí pridelených spoločnému výskumnému centru je RC a že skutočne bude poskytnutý priestor na ťaženie zo skúseností, znalostí členských štátov pri vyraďovaní a môže to využiť EÚ aj mimo EÚ. Takže 18. E, október je, e, je dátum pre, e, je požiadavka, aby ste predložili v oktobri. No a teraz prejdeme na ďalšiu tému. To je e, téma ITERu, Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy. Skutočne tu ide o e, medzinárodný projekt a teraz dáme slovo e, spravodajcovi Marian Jean Marinescu. Chcel by som upozorniť na to, že rada nemá povinnosť konzultovať EP, ale EP sa rozhodol, že chce vyjadriť svoje stanovisko tým, že vyhotoví správu z vlastnej iniciatívy. O tejto téme sme už hovorili viackrát. A mm, tentokrát e, e, vlastne reagujeme na návrh komisie, ktoré sa týka rozhodnutia e, rady, e, ktorým sa upravuje rozhodnutie z roku 2007. Teda ide o e, ITER a ide o Európsky spoločný podnik a rozvoj energie jadrovej syntézy. Myslím, že je to dôležitá téma. Už sa na to vynaložilo nemalo peňazí a dávame slovo spravodajcovi Marian Jean Marinescu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, pretože toto je mimoriadne dôležitý projekt, ktorý musíme naďalej podporovať. Momentálne to prebieha dobre. Hm. V minulosti sme mali s tým ešte nejaké problémy, no a okrem toho je tu externé preskúpanie. To znamená, že sme sa dopracovali k dobrým výsledkom. Ja mám len niekoľko pripomienok, ktoré sa týkajú administratívnych otázok, tu máme niekoľko bodov, ktoré bude potrebné ešte určitým spôsobom doriešiť, pretože ešte nebolo dohodnutý, koľko členov budeme mať v týchto grémiách. Tiež nie je dohodnuté, kedy sa má konať stretnutie. Ale inak eh, môžem povedať, že tento návrh komisie podporujem srdečná vďaka. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. E, vážený kolega, bolo to stručné, ale jasné, veľmi jasné a veľmi rozhodné váš návrh. Pani e, Zanláto, SAD, pán Zanláto, SAD, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja by som sa predovšetkým chcel poďakovať pánu Marineskovi za jeho návrh, ktorý z väčšej časti podporujem, najmä pokiaľ ide o to, aby sme mali primerané financovanie výskumu v rámci jadrového výskumu. ITER nám môže minulosť, eh, v budúcnosti priniesť veľmi veľa a práve táto jadrová syntéza bude môž, môcť byť využívaná ako zdroj energie. Takže toto hm, eh, môže fungovať aj eh, signifikantne dlhú dobu, takže s týmto sme my uzrozumení, pokiaľ ide o rozpočet a pre budúci viacročný finančný rámec. Tu by sme mali spolupracovať s medzinárodnými partnermi, ktorí sa toho tiež zúčastňujú. Potom k obsahu samotnej správy pána Marinesku práve ten odsek je dobrý, kde vyzývame radu, aby zaviedla opatrenia na podporu synergií a po podporu spolupráce medzi Euroatom a ITER. No a potom by sme tu mali mať normy postupov, ktoré mm, sú na podporu týchto vecných príspevkov a mali by sme tu mať aj jasné ustanovenia, ktoré sa týkajú tohto spoločného podniku, tiež správna rada, ako bude vyzerať tento orgán, ako budú platení jej členovia. No a tuto spravodajca žiada o upresnenie a rada je vyzvaná, aby zapracovala príslušné ustanovenia, aj pokiaľ ide o hostiteľskú krajinu ITER. Voči tomu nemáme žiadne výhrady, ale predsa len by sme chceli v texte čo to vyjasniť a v tejto súvislosti podám k tomuto návrhu spravodajcu pozmeňovacie návrhy. Európska komisia vo svojom oznámení 319 v roku 2017 upozornila na to, že sú tu e, časové obavy, takže nevieme, či bude možné tento časový harmonogram dodržať. Ale každopádne by sme sa mali pozrieť aj na stratégiu riadenia rizika. Tu by sme mali vytvoriť na novo, pokiaľ ide o program ITER. A mali by sme tu mať aj určité zjednodušenia v oblasti riadenia. Okrem toho považujem považujem za primerané v tejto správe z vlastnej iniciatívy pripomenúť, že sa neobrátili na Európsky parlament, že toto opomenuli a Európska komisia tuto navrhuje prípadnú reformu, teda by sa mala zamyslieť nad prípadnou reformou euroatomu. To považujeme za primárené a Európsky parlament sa tým tiež musí zaoberať, pretože z hospodárskeho hľadiska je to veľmi dôležitý experiment, ale má aj symbolický charakter sedem krajín tu spolupracuje a to by malo byť korunované úspechom, pretože je to veľký technologický výdobytok. Takže bude potrebné to ešte doladiť, ešte lepšie riadiť. A sú tu veľké očakávania. Mali by sme zabrániť ďalšiemu navyšovaniu nákladov. Pani Rivázy. Ďakujem pekne. Tento projekt ITER keď vidím pozmeňujúce návrhy kolegov, najmä kolegu spravodajca, on tvrdí, že ITER vyrieši problém klimatických zmien, oteplovania. A ja by som vám chcela povedať, že oteplovanie, keď máme 3 stupne v roku 2050, eh, eh, je to prineskoro. Ak sú to 4 a 5 stupňov, budú to ešte eh, stále neskoro. A keď tvrdí, že fúzia by mala zohrávať dôležitú úlohu v budúcnom e, energetickom európskom i svetovom mixe, rešpektujúc klímu a životné prostredie a že to bude ekonomicky konkurencieschopné, no už tak ja si myslím, že idete priďaleko, pretože ak povieme konkurencieschopný, tak pozrime sa do podrobnosti: 5,9 e, miliard v minulosti, teraz 19 miliard. Americké ministerstvo energetiky odhadovalo 65 miliard. My sme neustále navyšovali rozpočet e, ITERu, je to veľmi veľký fond. A vždy hovoríme, že treba náklady ohraničiť, ale len konštrukcia ITERu je zložitá. Súčasne sa Európa, ale aj množstvo ktoré e, členské krajiny prispievajú svojim dielom, určitým zariadením a tu sú veľké sklzy. A potom technické programy. A keď chcem, ako keby ste chceli dať do krabice slnko, to sú milióny stupňov, nemáme dostatok vhodnej ocele, e, všetky tie technické riešenia na toto. A potom otázka času. Pýtam sa komisie čas, e, časovej otázke Kedy odhadujete, že ITER sa napojí na elektrickú sieť? Pretože ITER to je len výroba plazmy, ale potom je to druhý reaktor a potom tretí reaktor, ktorý bude výrobný reaktor, ale ITER nebude vyrábať elektrickú energiu. Takže aká je vlastne tá evoluácia? 2050 sme stanovili ako rok, ale už máme 10-ročný sklz kedy a na akej úrovni sa to zrealizuje. Pýtam sa teda komisie, aké sú náklady demontáže ITERu. E, Koľko v roku 2010 sme odhadovali nejakú, nejakú čiastku a čo by sme odhadli teraz? A treba si predstaviť, že fúzia to je čistá produkcia na jednej strane. Dobre sa význam v radioaktivite nevieme e, e, zastaviť radioaktívny vodík. Ak by tu bol nejaký, nejaká porucha, e, nehoda, budeme mať dopad všade. A tiež problém neutrónov bombardujúcich, to všetko vytvára problém. Treba povedať, že fúzia, nedá sa povedať, že by to bolo bez radioaktívneho odpadu. E, v každom prípade vzniká radioaktívny odpad. Myslím si, že ITER je asi najväčším prítvaním európskych prostriedkov. S týmito prostriedkami by sa dali robiť obnoviteľné energie, energetická tranzícia. Všetci hovoríte o klíme, naliehavosti, ale tento projekt to nevyrieši. Takže, milí kolegovia, a podporujem slova socialistického kolegu treba sa pozrieť, čo máme v rámci e, Euroatomu ako zmluvy. My máme len tak možnosť, len čo si, čo si priliať, nemáme veľké slovo. Ďakujem veľmi pekne, madám. Ďalším hovorcom je pán podpredseda Kohlíček, ten inžinier. Ja sa omlouvám, ale ja s pani kolegyní nebudu souhlasiť. Musím sa ospravedlniť, s kolegyňou však nesúhlasím. My sme včera veľmi obšírne diskutovali o budúcom programe vedy a výskumu a povedali sme, že tie programy, ktoré budú do toho zaradené, musia splňať špičkovú kvalitu. A práve program Jadrovej syntézy je špičkovou záležitosťou. Vy ste správne podotkli, že materiály na e, vysoké teploty, je to prostredie, v ktorom sa nevyznáme. Dnes už vyrábame plazmu. V tomto reaktore, v tom e, reaktore ITER, vyrábame plazmu a pokúšame sa plazmu zahustiť. To je našou prvou úlohou. To však nerieši životné prostredie, nerieši to oteplovanie klimatické oteplovanie. V tej druhej fáze, ako ste správne podotkli, až potom budeme mať pokusné zariadenie a až v tretej fáze, ktorej sa dožijú možno naše deti, budeme schopní vyrábať energiu to zatiaľ len dúfame, pretože to je výskum, je to špičkový výskum a pri tomto špičkovom výskume nikdy nevieme vopred povedať, či smer, ktorým sa uberáme, je správny. Napriek tomu je to však niečo maximálne špičkového, niečo unikátne. A preto sa musíme zaoberať aj tými otázkami, na ktoré ste poukázali vy čo urobíme s tými materiálmi, keď to budeme musieť likvidovať. A ešte raz opakujem, je to špičkový výskum a preto si myslím, že by sme to mali podporovať, pretože Európska únia nie je len obchodné združenie. Tu nejde len o voľný pohyb ľudí, ide tu aj o voľný pohyb myšlienok a špičkový výskum to je tá záležitosť, ktorá nás môže udržať na špičke v celom svete a program ITRE k tomu patrí a preto ho podporujeme. Ďakujem. Thank you very much. And the next... Veľmi pekne ďakujem. A teraz kolega Tamburáno. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi za to, že túto správu odprezentoval. Ide tu o pokus eh, spustiť tento európsky spoločný podnik. A ja sa teda pripájam k tomu, čo kolega povedal a určite súhlasím aj s kolegom Zanonátom, Takže tu ide naozaj o to, aby sa parlament k tomu vyjadril v tomto spolurozhodovacom e, procese. No a pokiaľ ide o program ITER, veci sa majú tak, že predsa len je to ešte trošku pochybné. Nie preto, že by sme si mysleli, že vývoj a výskum v oblasti energetiky nie je potrebný, ale tento projekt stojí Európsku úniu tak veľa peňazí, sú tam tak veľké omeškania, že v tomto roku 2018 ešte nemáme žiadne konkrétne výsledky. Jadrová syntéza by mala hrať dôležitú úlohu v energetickom zásobovaní Európy a sveta budúcnosti a teda mala by mať na starosti aj proti, boj, boj proti klimatickým zmenám a mala by byť konkurencieschopná. E, ale to bola tá základná chyba, ktorú sme tu urobili, pretože do roku 2050 s jadrovou syntézou nebudeme mať žiadne konkrétne výsledky, nebude to priemyselne použiteľné a bude to stáť veľmi veľa európskych finančných prostriedkov a zatiaľ nevidíme svetlo na konci tunela. E, keď e, budeme musieť čakať na túto jadrovú syntézu, aby sme sa dopracovali k čistej e, energii. No už nepovodí sa nám dobre a ľudstvo utrpí veľké škody. Včera sme sa pozreli na tú správu IPCC a tam sa povedalo, že 2030 je lehota, aby sme sa nevrhli do klimatickej a ľudskej e, katastrofy a preto tieto zdroje musíme naozaj veľmi veľmi uvážene investovať e, tiež elektrochemické uchovávanie, energetický mix, obnoviteľné zdroje. Toto všetko je dôležité podporovať. Toto musíme nasadiť. Tiež by sme sa mali pozrieť aj na oblasť dopravy, kde by sme nemali z, e, robiť zbytočné, e, pre, zbytočnú prepravu, tiež plitvanie by sme mali obmedziť. No a toto je možno troška filozofické, ale okrem tej techniky musíme zájsť ešte ďalej, pretože ľudsk- ľudstvo je dostatočne múdre na to, aby sme toto riešili zdravým ľudským rozumom. Čiže mám veľké obavy, pokiaľ ide o túto správu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Leševalier by mala byť ďalšou rečničkou, avšak momentálne sa tu nenachádza. A teraz... Pani Grostet, chcem poblaželať spravodajcovi kolegovi Marineskovi, pretože jeho správa je vynikajúca. Chcem pripomenúť, že ITER nie je len projekt európsky, ale medzinárodný. Je to záväzok, ktorý EÚ má voči určitým eh, ďalším krajinám vo svete a výhodou je to, že je to EÚ, ktorá má ITER na svojom území. Určite sme veľmi významným prispievateľom. 45% je náš vklad. Určite je to projekt veľmi inovatívny a na dlhú trať a nemôžeme samozrejme hneď žať plody tých investícií, ale je to projekt dlhodobý, ktorý sa bude dotýkať budúcich generácií a u, u, po, politika by mala myslieť na budúce generácie. Je to zložitý projekt, veľmi ambiciozný projekt v rámci medzinárodných rozmerov. Je to projekt, ktorý má veľa pozitívnych Eh, externých faktorov mimo samotnej fúzie, o ktorej sme už hovorili, ktorá je samozrejme eh, rozhodujúca. Je to projekt, ktorý nám umožní vyvíjať vedecké a technologické poznatky, ktoré dnes nemáme. Je to dôležité investovať do tejto oblasti, aby sme úplne inovovali Má to dopady na rôzne priemyselné sektory. Nejde len o fúziu, hoc aj to je e, principiálne dôležitá téma, ale určite je tu veľa iných e, poznatkov, ktoré môžeme vyvodiť z inovácií. To nemôžeme porovnávať s obnoviteľnými energiami. Robíme nevyhnutné úsilie Ale to nie sú porovnateľné veci, projekty, ktoré sa nedajú porovnať. ITER je projekt budúcnosti, ktorý si zaslúži jasnú podporu. Thank you. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem. Thank you very much. Pani Moody, ďalšou rečničkou. Ďakujem veľmi pekne e, tieňovým spravodajcom aj spravodajcovi za ich vykonanú prácu. Len aby som sa pripojila k tomu, čo povedali kolegovia, toto je naozaj úžasný a dôležitý projekt. Je to záležitosť, ktorú by si mala Európska kaunia vážiť v celom tomto rozmere. Keď sa pozrieme napríklad na klimatické zmeny, tak určite by sme zanedbávali svoju zodpovednosť, ale je bezpodmienečne nutné, aby sme podporili tento odvážny projekt, pokiaľ ide o no, klimatické zmeny a iné technologické výzvy. Tiež musíme uznať, že už teraz európskym občanom niečo poskytuje pretože poskytuje nové technológie, zbrusu nové technológie, tiež nakladanie s novými materiálmi. A teda tento projekt poskytuje nové vedecké pohľady, takže je to aj jedinečne e, medzinárodný projekt vo svojom rozsahu, takže toto sa poprvýkrát deje na európskej pôde, že máme takýto ohromný projekt. No a pokiaľ ide o tú medzinárodnú zložku, aby som mu zatvorila moje pripomienky, e, tuto je naozaj veľký prínos tohto projektu ITER a to je to, že je tesne vedľa Oxfordu a preto musíme toto podporovať, tento program ITER, pretože rozvoj pokiaľ ide o výskum plazmy smerom do roku 2025. Toto je mimoriadne dôležité a to by sme tiež mohli zapracovať do pracovného programu ITER. Ďakujem veľmi pekne, áno, ďakujem veľmi pekne. A teraz by som sa opäť obrátil na pani Oleševalier, či sa chcete opäť k tomu vyjadriť. Nie, dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže za Európsku komisiu pán Massimo Gariva. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda trošku sa musím k tomu vyjadriť. Ponajprv by som sa poďakoval spravodajcovi za vynikajúcu prácu, pretože veľmi dobre sa vyjadril k návrhu komisie. Ako ste už povedali, väčšina týchto pripomienok boli administratívneho charakteru, ale myslím si, že boli mimoriadne dôležité preto, aby sme tento návrh podporili a vyjasnili a komisia teda tomu bude venovať príslušnú pozornosť. Keď som si vypočul pripomienky, ktoré tu predniesli eh, poslanci, je dôležité počiarknúť, že ITER je obrovský dlhodobý medzinárodný projekt a teda je prierezový v rámci výskumu a je zdrojom nových pracovných miest, ale je e, to aj zdroj práce pre európsky priemysel vo veľkom meritku a to sa neudeje dnes ani nie v roku 2050 alebo 2070. Je to aj dlhodobá zodpovednosť, ktorá sa týka klimatických zmien a my sa neobmedzíme len na to, že budeme toto vnímať z dnešného pohľadu. Tiež si myslím, že komisia eh, mnohé vyjasnila. Pokiaľ ide o ITER, minulý rok sme vydali oznámenie, eh, o ktorom sa vyjadroval aj pán Zanonáto vo svojom príspevku, kde sme veľmi jasne hm, poskytli analýzu, kde sa nachádzame teraz a čo budeme potrebovať do budúcnosti, pokiaľ ide o finančné zdroje, pokiaľ ide o budúci viacročný finančný rámec, ale aj mimo toho. Takže musíme sa pozrieť aj na celkové fungovanie. E, takže e, teraz tu máme 6,7 miliard eur na to vyčlenených, ale sú tu dve otázky ktoré položila pani Rivázi Zelený. Prvá vec, kedy ITER bude prepojený na sieť. ITER nie, nemá byť prepojený na sieť. ITER má dokázať vedecko-technologické možnosti jadrovej syntézy ako zdroju energie a teda bude produkovať viac energie, ako do ňoho vložíme na to, aby to produkovalo energiu na dostatočne dlhú dobu, takže tu bude potrebné vytvoriť základ na mm, a ITER to bude musieť dokázať. Takže myslím si, že tu máme viacero problémov, ktoré e, musíme e, preskúmať, takže teraz nemôžeme ešte nejakú predpoveď k tomu spustiť. No a potom druhá otázka Tuto je jasné ustanovenie v tejto zmluve. ITER bude založené financovanie a to sa bude využívať na eh, toto, na tieto odstávky. Áno, je pravda, že tieto eh, stroje vyrábajú a aktivovaný materiál, ale to je iný materiál a iná, iný radioaktívny odpad ako ten, ktorý máme v bežných jadrových elektrárniach, takže aj jeho jeho odstránenie bude oveľa jednoduchšie. Takže myslím si, že toľko k tomu. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky a teraz by som sa obrátil na pána Marinesku, aby toto uzatvoril. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, len odpoved na túto otázku. Nie je tu problém s touto hostiteľskou krajinou, je tu vynikajúca spolupráca medzi hostiteľskou krajinou a programom ITER. A mm, áno, je ich tu, sú tu dve, takže hostiteľským štátom je Francúzsko, len Chcel som to formálne počiarknúť, pretože toto sa zakladá na neformálnych dohodách. Takže e, o to ide. Toto bola moja požiadavka v tejto správe, aby sa to sformalizovalo. To je celé, čo som tým chcel povedať. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Takže dovolte mi, aby som e, dodal, že e, kolegovia navštívili tento projekt. Bola to mimoriadne zaujímavá výstava a pre nás všetkých, myslím si, panuje zhoda medzi nami, že musíme byť inovatívni v Európskej únie, ale inovácia vždy zo sebou nesie riziko. Bez toho, že by sme sa nepustili do rizik, tak inováciu nedosiahneme. A keby sme zastavili tento projekt, tak by sme udusili celú in- inovačnú myšlienku v Európe. Čiže my tu nemáme inú možnosť, jednoducho povedané. Nemáme inú možnosť, ako ísť vpred. Toto je mimoriadne dôležitý medzinárodný projekt a mali by sme byť schopní. 11. októbra eh, je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Hlasovať sa bude 21. a teraz ďalší bod. Európsky fond regionálneho rozvoja a kohezný fond. A teraz pán Joao Ferreira zo strany GUE je našim spravodajcom. A príprava, je to príprava na budúci viacročný finančný rámec Európska komisia navrhuje nariadenie, ktoré, ktoré bude spájať RDF ako aj CF. Teda toto bolo vydané 29. mája 2018 pôvodne. Tieto mali každé svoje vlastné nariadenie a tuto sa identifikujú špecifické ciele a rozsah podpory pre oba eh, fondy a aj tie neoprávnené aktivity, vrátane tých neoprávnených aktivít. Čiže či je možné tieto e, tematické záležitosti do toho zakomponovať v ITRE, alebo e, teda pokiaľ ide o tento kohezný fond, alebo e RD vo všeobecnosti. Takže by som sa obrátil na kolegu Miguel Viega, ktorý nahrádza pána Joava Ferrera z GUE, aby zahájil našu diskusiu. Ďakujem, budem hovoriť v portugalčtine. Na úvod chcem povedať, že kolega Ferreira má záväzky v Portugalsku, preto nemôže byť prítomný. Ja ho zastupujem, prečítam jeho zá, e, zápisky, jeho poznámky k tejto téme. Ako spravodajca k tejto správe? Pán Ferreira zdôrazňuje, že je dôležité, udržať fungovanie koheznej politiky. Ide predsa o znižovanie rozdielov medzi regiónmi. Je to dôležité orientačné pre koheznú politiku. Taktiež pokiaľ ide o e, nariadenia k dôležitým fondom. Verejné vypočutie zo strany komisie pred spustením tejto správy dospelo k záveru, že veľká väčšina eh, zúčastných povedala, že znižovanie rozdielov medzi členskými krajinami je veľmi dôležité, takisto podpora sociálnej inklúzie a boj proti chudobe. To je veľmi dôležitá premisa. A to nás privádza k ďalšiemu, eh, menovite negatívnemu aspektu. Hovoríme tu o nariadení, ktoré vychádza z toho, že sa má krátiť 10 krátenie, presnejšie povedané 45% u kohezného fondu a to je správa zlá. Zlá správa, ktorá spochybňuje zásadné ciele. Konkrétne e, to možno vyjadriť tak, že v praxi môže dojsť vlastne ku, k dvojnásobnému kráteniu, napríklad teda na jednej strane kvantitatívne a krátením týchto cieľov tým menším e, manevrovacím priestorom vedie, e, e, prichádzame aj k druhému kráteniu. Tieto dva aspekty sme sa snažili zohľadniť našimi pozmeňujúcimi návrhmi teritoriálne a sociálne rozdiely sa majú znižovať a nad rámec toho zavedenie flexibility v zmysle tematickej koncentrácie. Konkrétne je tu príklad, mala by tu byť možnosť taká, aby členské krajiny rokovali pokiaľ ide o tematickú koncentráciu, aby členské krajiny tie investície vedeli uspôsobiť regionálnej politike e, skutočným realitám, v re, e, teda v skutočnej realite, pretože táto situácia sa môže drasticky zmeniť. A ešte ďalšie aspekty kde sme podali pozmeňujúce návrhy. Ide o verejné služby, služby vo verejnom záujme, mobilita, lokálna, regionálna, udržateľná mobilita, ďalej mobilita e, nízkouhlíková, taktiež spojenia železničné, taktiež tradičné sektory, e, industrializácia regiónov, bez pracovných miest neexistuje predsa kohézia. Potrebujeme tu takisto v regiónoch skutočne dobré a solidné pracovné miesta a taktiež potom ekologické zhodnotenie opustených regiónov, taktiež nízkouhlíková ekonomika, bytová politika, rozvoj e, ekologických opatrení v stavebníctve a e, urbanizácii a tiež ťažisko na regiónoch e, v veľkej vzdialenosti na okraji Európy. To je teda náš prvý návrh Pán Ferreira v tejto súvislosti ďakuje za spoluprácu e, sekretariátu a je k dispozícii pre tieňových spravodajcov, aby sa táto správa zlepšila. Ďakujeme za túto prezentáciu. Dôležité pozmeňujúce návrhy Eh, kde sa dajú určite eh, zdôrazniť, že financovanie týchto dôležitých záležitostí je veľmi dôležité. Teraz, pokiaľ ide o jednotlivé skupiny za EPP, eh, Denis Radke. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem. Ko, hoc aj tu nie je kolega spravodajca Ferreira. Chcem mu poďakovať za <clears throat> predložené návrhy, Teším sa na spoločnú prácu so spravodajcom i tieňovými. V budúci týždne snáď budeme vedieť dobre prispieť e, v tejto dôležitej oblasti EÚ. Chcem vysvetliť e, to, že som z e, dôležitej uholnej oblasti v Nemecku, z oblasti Porúria. Máme oceliarstvo, ale nie v takom rozsahu ako za minulé 30 ročia. I tu zamestnanosť postupne klesá. Preto sa na práve môj región, ako i ďalšie v Nemecku, i v Európe nachádza v ťažkých štrukturálnych zmenách Tie sa nebudú dať zvládnuť e, len regionálnymi a národnými snahami. Potrebné sú, je, potrebná i, je i podpora a koordinácia zo strany EÚ. Máme tu pozitívne príklady, kde štrukturálne zmeny idú správnym smerom, ale máme aj mnohé príklady v mojom rodnom meste, kde pr- pracovné miesta priemysel odpadávajú a sa nahrádzajú pracovnými miest, prioritami v oblasti služieb a logistiky. Tie však nevedia ponúknuť toľko ako e, odmeňovanie e, z oblasti nízkych miest. A to znamená všetko, že dochádza k erózii našich e, hospodárskych základov. Do tej miery je to otázka, do akej miery koházna politika má výraznú úlohu. Návrh komisie treba vo všeobecnosti privítať. Štrukturálne slabé i silné regióny by sa mali naďalej podporovať a a návrh komisie je podľa mňa dobrým návrhom aktívnej účasti lokálnych úrovní v, v tvorbe programov a to dobrou spoluprácou na národnej e, úrovni. A tu sme dosiahli vlastne aktivity v zmysle e, viacúrovňového riadenia a tých 5 politických cieľov, ktoré sú v tom e, zastrešujúcom zariadení, e, by som chcel vyzdvihnúť ešte z môjho pohľadu. To nie sú veci len aktuálne dôležité, ale aj to, že musíte to pochopiť u poslanca EPP, že sme sa, sa snažíme implementovať toho, ten pilier sociálnych práv. To je podľa mňa kľúčový aspekt. Pán Juncker povedal, že táto vec mu, je, mu leží na srdci. Pre mňa je dôležité, aby sme na tomto mieste konsekventne e, e, to pomenovávali. A posledný aspekt je tiež otázka integrácie e, migrantov. Veľmi polarizujúca téma. Sú tu takí, ktorí hovoria o, o pomoci utečeneckej otázke, že je tu dôležité aj podporovať, aby EÚ podporovala integráciu. Ďakujeme vám, kolega, za vaše poznámky. Ďalším rečníkom je pán Rupert Matthews a to v mene skupiny EKR. Ďakujem pekne. Mm, blahoželám spravodajcovi k návrhu stanoviska. Verím, že sa dá rýchlo dostať, dosiahnuť kompromis, aby sme sa zhodli v kľúčových, napríklad energetických a digitálnych oblastiach. Kohezná politika zvyšuje produktivitu a prosperitu v najpotrebnejších oblastiach. Tu vítame návrh komisie. Zameriava sa na relevantnejšie oblasti rozvoja čistá energia, konektivita výpočtových technológií a inovácií. A nie je to veľmi preskriptívne. Vítame úsilie o harmonizácie pravidiel pre zjednodušenie administratívneho zaťaženia k doplnkovosti medzi týmto návrhom a elektronickým riadením. Hoc aj súhlasíme s tým, že sú tu tieto priority, členské krajiny by mali mať maximálnu slobodu eh, prispôsobovať tieto priority na ich danosti Veríme, že ďalšie kroky majú ísť práve týmto smerom. Návrh spravodajcu prináša nástroj flexibility, aby členské krajiny mohli sa zameriať na svoje priority. Členské krajiny by mali prostriedky použiť na dosahovanie cieľov skleníkových emisí. Návrhy spravodajcu k cirkulárnej ekonomike, obehovej hospodárstvu e, reagujú dobre na oblasti, ktoré sa odľudňujú napríklad vychádzajúc z tohoto všetkého, myslíme si, že niektoré oblasti idú o krok späť a podkopávajú trhovú ekonomiku, na ktorú sa spoliehame pri vývoje. Hoc aj máme e, sympatie e, k určitým cieľom spravodajúcov, zavádzanie cieľov plnej zamestnanosti by nemali ten vhodný dopad. Aj tak si ale myslíme, že je to dobrý kompromis, ktorý môžeme dosiahnuť a dúfame, že tento výbor môže pomôcť ovplyvniť na, e, finálne znenie nariadenia. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Víring takisto chce nahradiť pana, pana Rikueta za Alde. Ďakujem. Pán Rike e, sa bohužiaľ nemôže dnešnej rozpravy e, e zúčastniť pretože má viacero svojich správ vo výbore pre dopravu, e, kde diskutujú práve teraz o týchto jeho správach. Spravodajcovi chce za jeho e, komplexný návrh poďakovať. E, súhlasí s tým, že je tu jeden z základných cieľov týchto dvoch fondov znížiť ekonomické, sociálne a teritoriálne nerovnosti v Európe. Pán Ríke podporuje rozdelenie do tematických blokov v rámci RDF. Je to dobré a užitočné e, e, rozdelenie. Rôzne percentuálne rozdiely priradené jednotlivým cieľom v, si myslí v rozpore so spravedlcom by mali byť nižšie. Myslí si, že určité pozmenujúce návrhy e, idú priďaleko. Ľutuje tiež, že ďalšie zasa nie sú v kompetencii ITRE napriek tomu, že sú tu návrhy zaujímavé. V neposlednej miere svojimi pozmeňujúcimi návrhmi pán Rike predloží novú myšlienku pomoriť povoliť transfer 20 miliónov eur z e v smerom CF z celkových prostriedkov 200 miliárd tento transfer umožní infraštruktúrálnym projektom z, C, eh, z, eh, z kohezného fondu eh, spravovať spoločne, čo sa ukázalo veľmi neefektívne v tom druhom fonde. V, súčasných, v zmysle súčasných predpisov 10 miliard eur z kohezného fondu smerovali do CF z celkovej čiastky 41 miliard. Pán Rike dúfa, že sa môže spolahnuť na vašu podporu pri tejto inovatívnej myšlienke a teší sa na ďalšie diskusie. Ďakujeme za váš prejav. E, slovo má pani e, Griffin. Ďakujem. Ja som bola e, v monitorovacom výbore v 90. rokoch, keď som bol v miestnej samozpráve a boli to európske prostriedky, ktoré pomohli e, transformovať náš e, región. Boli to práve tra- transfery medzi jednotlivými fondmi. Nešlo len o štruktúrálnu infraštruktúru, ale išlo o nové zručnosti, zaškolenie pracovníkov, takisto starostlivosť e, o deti, aby sa ženy mohli vrátiť, vrátiť na pracoviska. Uznávam skutočnosť, že to bola práve Európa, ktorá pomohla transformovať oblasť mesta Liverpool v týmto smerom. Chcem poďakovať vám, Jerži. Čo je dôležité, je, že to rozhodnutie sa deje na lokálnej úrovni, za lokálnych okolností. Regióny sú veľmi rozličné, sú tam rôzne sociálne a ekonomické východiska a lokálne skúsenosti, ktoré sa získajú od všetkých zainteresovaných pri rozhodovacom procese. Je, je to rozhodujúce. Nemôže sa diať, že sa príjmajú e, rozhodnutia na úrovni členskej krajiny. Musí to byť na regionálnej úrovni a prispôsobené lokálnym danostiam. Áno, isté to môže byť veľmi dôležité pre budúcnosť. But I understand that Dôležité je flexibilita pri našich rozhodnutiach, pretože ja by som tiež vedel, chcel vedieť dobre rozumieť e, tomu, čo e, diskutujeme. Ďalším rečníkom je pán Kohlíček, ktorý tiež chcel pohovoriť. Ďakujem, mám niekoľko poznámok k tejto téme. Česká republika vzhľadom na tvar krajiny má množstvo regi- e, hraničných regiónov, relatívne zaostalých a navyše sa boríme s viac než 300 vylúčenými lokalitami a máme štruktúrálny problém, kde sa e, ukončuje pomaly, ale iste ťažba uhlia. Zvonka to tak nevyzerá, zamestnanosť je malá, ale je to problém veľký pokiaľ ide o zbližovanie úrovne regiónov, o čom tu dnes hovoríme, to znamená regionál, Fond regionálneho rozvoju a kohezný fond spojený, má veľký význam. Isté je tam e, nástroj pre spájanie Európy, Connecting Europe e, Facility a cez fond hraničnej spolupráce. Avšak myslím si, že je dôležité, aby tu bola väčšia flexibilita pri možnosti čerpania týchto prostriedkov a taktiež je veľmi dôležité, aby sme tu mali maximálne zjednodušenie administratívy, administratívy pretože najmä v Českej republike väčšina tých oblastí, ktoré potrebujú e, dorovnávať ekonomickú úroveň, sú oblastiami odľahlými, vidieckými, kde sú skôr malé obce a tie majú vždy problém s rozsiahlejšou administratívou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a v mene Európskej komisie generálny eh, riaditeľ pre eh, regionálnu a mestskú politiku, pán Gillent. Ďakujem a ďakujem za príležitosť eh, vystúpiť dnes ráno. Chcem poďakovať spravodajcovi za podrobnú prácu. Prístup e, komisie u koheznej politiky po roku 2020 je e, veľmi o tvorbe politiky a nariadeniach, ktoré ju podporia, ktoré budú kratšie, jednoduchšie a ľahšie na implementáciu, než tomu bolo doteraz. A toto bol hnacím e, motorom hnacou silou pri navrhovaní tohto nariadenia. Teda e, veľká miera podrobností, ktoré sme poskytli. Takže pokiaľ ide o obsah e, e, fondu regionálneho a kohezného, sme sa snažili do veľkej miery obsah flexibilizovať. Máme tu 5 politických cieľov, ktoré sú potom rozčlenené na 20 e, špecifických cieľov v porovnaní s starejšou štruktúrou, kde máme 11 tematických cieľov a až 40 investičných priorít. Takže je to kompaktnejšia prezentácia, ktorá členským krajinám a regiónom dáva väčšiu flexibilitu pri programoch. Treba však dosahovať rovnováhu a tá sa týka tematickej koncentrácie a požiadaviek v tomto zmysle od komisie, kde si myslíme, že redukcia tematickej koncentrácie by bol podľa nás bol krok nesprávnym smerom. Zameranie te- tematickej koncentrácie je zabezpečiť priame prepojenie medzi celkovými politikami EÚ a prioritami a medzi tým, na čo sa použijú kohezné prostriedky. A práve preto sme sa zamerali v rámci tematickej koncentrácie na inovácie a zelené a nízkouhlíkové investície. To sú tie zastrešujúce priority EÚ a mali by byť takými aj pre prostriedky koheznej politiky. Je tu určitá miera flexibility, kde môžu členské krajiny a regióny sa prispôsobiť, ale my nechceme, aby sa e, investovalo príliš doširoka, nám príliš veľa priorít to by e, viedlo k riziku znižovania celkového dopadu koheznej politiky ako celku. Podobne potom by som zdôraznil to, že článok 6 návrhu komisie, pokiaľ ide o vyňatie z financovania, sa pripravoval ako priame prepojenie na ďalšie politiky EÚ e, a e, bolo by kontraproduktívne, keby sme vytvorali politické priority na jednej strane a pritom investovali e, do iných vecí. Takéto e, je, takáto je filozofia za článkom 6. A tiež by som chcel zdôrazniť to, že e, tie odľahlé regióny sú veľkou prioritou komisie. Je tu dodatočný fond financovanie pre tieto regióny nad rámec toho, čo dostanú ostatné regióny a samozrejme i oni majú osobitnú flexibilitu e, v rámci toho návrhu, aby sa zohľadnila ich e, geografická osobitosť. No a na záver, pán Miguel Diega. Bude to skutočne, skutočne tak zrýchlika. Chcel som sa poďakovať za vaše vyjadrenia, za vaše e, podnety sme... Ja by som chcel potvrdiť, že je priestor na to, aby tie naše stanoviská sa zbližovali a určite tomu poslúžia naplánované stretnutia tieňových spravodajcov. Určite pokročíme v našich jednatiach a tým e, vlastne e, sa zbavíme niektorých pretrvávajúcich výhrad. Som optimistom, že konsenzuálne sa dopracujeme k výstupnej podobe správy. Ďakujem. Takže pozmeňovacie návrhy do 10. oktobra, 21. novembra, hlasovanie ITRE v gestčnom výbore REGI 3. decembra. Bo 13 stanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu na obdobie 2021 až 2025, ktorým sa doplňa program Európsky horizont, rámcový program pre výskum a inovácie. Spravodajkyňou je Mia Petra Kumpola Natri. Ako som už konštatoval, je to e, e, súčasť balíka Európskeho horizont programu Európsky horizont a teda zameriavame sa na obdobie 2021 až 2025. Samozrejme vstupujú do hry určité modifikácie. EP bol vyzvaný byť pripravení na konzultáciu v zmysle článku 7 dohody o euroatome. Boli sme oslovení komisiou, takže e, dáme slovo spravodajkyni. Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť tú skutočnosť, že toto zapadá do kontextu balíka e- Európsky horizont. Hovorili sme o tom do šírky už včera. Dnes sme už hovorili o témach súvisiace s jadrovou energetikou a e, teraz vlastne hovoríme o e, e, téme výskumného vzdelávacieho programu z Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu. Rovnako ako sme hovorili včera pri Európskom horizonte, chceme aj my zabezpečiť úspešnosť programu Euroatomu na ďalšie obdobie. Mali by sme eh, eh, eh, mali by sme skoncovať s tým umelým rozdeľovaním alebo hranicou medzi Euroatom a Európskym horizontom. Myslíme si, že aj ten Euroatom by mal spadať pod mechanizmus spoluhodnot, Ehm, spoluhodnotenia a spolu schvalovania. My si myslíme, že by to malo byť plné, integrované z e, do tohto mechanizmu, mechanizmu, ktorý sa vzťahuje na európsky e, horizont. E, veď ide o 7-ročné obdobie. Európska komisia vyjadrila taký postoj k Euroatomu, ktorý je rozhodne vítaný. Myslíme si, že aj v EP sme už viacerokrát hovorili o tom, aká je predstava ďalšieho vývoja. Uh, Eh, jadroví výskumníci by mali eh, mať možnosť uchádzať sa o podporu zo programu Marie Curie a eh, takisto je potrebné zjednodušiť jednotlivé administratívne postupy, ktoré sa na to viažú. Čo sa týka bezpečnosti, E, e, vlastne fúzie, takže bezpečnosť jadrovej fúzie, budúcnosť tejto oblasti a priame aktivity, ktoré majú byť realizované prostredníctvom spoločného výskumného centra JRC, je potrebné e, potrebné využívať benefity jadrovej energetiky, ale robiť tak s minimalizáciou rizik aby sme naplnili e, e, klimatickú zložku Parískej dohody. EÚ e musí zavádzať trvalo udržateľné technológie. Jadrová energetika je teda príkladom nízkokarbonovej technológie, takže zrejme ďalšie 10 ročia budeme ju využívať, určite výraznou mierou prispieva k dekarbonizácii a musíme si uvedomiť, že ak máme mať jadrovú energetiku, musí to byť za podmienky bezpečných jadrových reaktorov v prevádzke. E, e, nejaká mierna e, relokácia fondov by mala prejsť z JRC do piliera zvýšenia, na zvýšenie bezpečnosti jadrovej syntézy alebo fúzie. JRC je centrom vynikajúceho výskumu a je skutočne tou tou ústrednou oblasťou. Otázkou však je, čo je potrebné, aby sme naplnili kritickú masu a aby sme mali e, bezpečné prevádzkovanie jadrových zariadení, e, takže nemusím poukazovať e, na potrebu e, ďalšieho mm, napredovania v financovaní týchto mechanizmov. O tom sme už dosť hovorili pri predchádzajúcich témach. Musíme si uvedomiť, že mohli sme venovať väčšiu pozornosť a viac peňazí práve jadrovej syntéze Myslím, že o tom sme už hovorili, e, takže e, nenavrhujem žiadne zmeny tohto piliera. Investície sú dôležité vo, v oblasti vývoja e, technológií zameraných na jadrovú syntézu na plené. Nie, bolo podporené pokračovanie financovania tohto programu E, a to veľkou väčšinou, čiže veľká, veľká väčšina týchto programov v rámci JRC e financovania bude práve zamerané na tú oblasť jadrovej fúzie. Ďakujem. Teraz prejdeme na tieňových spravodajcov za EPP François Grostet. Monsieur le Président, vous me permettrez Ďakujem. Na úvod by som poblahoželala spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Ide o program, ktorý je kľúčový pre Európu, pre EÚ a ktorý patrí k prioritám e, mojej politickej skupiny. Jadrová energia, o tom sme dnes ráno už hovorili intenzívne, umožňuje nám e, e, riešiť zniženie emisí CO2 v Európe. Je to dôležitý aspekt na našu európsku e, stratégiu dekarbonizácie dlhodobej a návrh Európskej komisie nám to e, pripomína. Je to veľmi inovatívna problematika e, jadrová. Pohovorili sme o tom v rámci ITRU. Je to oblasť tvorby veľmi kvalifikovaných pracovných miest. Je tu takisto podpora e, toho, aby Európa bola lídrom, je dobré, aby tu bol pokrok preto v tejto oblasti. Je veľmi dôležité podporovať e, e, rozvoj a výskum v tejto oblasti, pretože tak toto je, má veľké dopady na zdravie občanov v medikálnej oblasti. Dôležité sú rôzne synergie v tejto oblasti je to takisto oblasť e, s veľkými výzvami, pokiaľ ide o bezpečnosť inštalácií, zabezpečenie osôb. Je, tento program takisto zdôrazňuje tento aspekt, čo je dôležité. Potrebujeme výrazný rozpočet pre Euratom, aby sme mali vlastne flexibilizáciu jednotlivých strategických cieľov. Ja podporujem spravodajkyňu e, pri jej návrhu na jednej strane uh, podporu fúzie e, a rádio ochrany, ale nesmieme tiež zabúdať na výskum a vývoj v oblasti fúzie. To je veľmi dôležité. Treba hľadať dobrú rovnováhu e, a mať naďalej e, rozpočtovú flexibilizáciu pri spúšťaní programu. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Pán Kohliček za GUE. Ďakujem. Pán predseda, chcem sa poďakovať e, kolegyne, kolegyni e, Kumpula Natri aj pani Grostec za podporu tohto programu. Myslím, že sme sa do, dotkli e, jednej veci, to je popularizácie tohto druhu vzdelávania, podpory tohto druhu vzdelávania na úrovni stredných a vysokých škôl. E, pretože dnes v EÚ nám už začína chýbať jedna celá generácia vysokoškolsky vzdelaných ľudí, pretože rôzne kampane sa snažia očerňovať jadrovú energetiku e, nám odradili mnohých vysokoškolských vzdelaných ľudí. E, viete, niekto, kto pôsobí v tejto oblasti, musí byť e, technikum, technik, e, svojou podstatou a, je to skutočne veľmi náročná disciplína. Ďalej je tu obrovské nové obrovská nová téma, to sú špecifické lieky, ktoré využívajú nukleárny materiál. To je obrovská téma, ktorá, ktorej e, význam bude narastať do budúcnosti, napríklad radioaktívny jód pri naliečenie štítnej žľazy a tak ďalej. Tretia téma, ktorú je potrebné zaradiť, je téma e, ktorej sme sa venovali pri správe kolegu Krumbaševa. Ide o e, výskum toho, ako naložiť s e, e, e, vysoko a malo radioaktívnymi materiálmi pri vyraďovaní z prevádzky jadrových jadrových elektrární. To je rovnako dôležité, ako je pre novo zhodnotenie jadrových materiálov, napríklad kobalt využívaný v medicíne alebo i iných materiálov, ktoré sa využívajú v jadrových elektrárniach. To sú veci, ktoré by sme perspektívne mali začleniť do správy. Sú to totiž oblasti, v ktorých by sme mohli sa stať svetovým lídrom a rozhodne to spadá do eh, európskeho horizontu. Tak ďalším eh, vyjadrením je Durio eh, Lamburano za EFDD. Ďakujem. My zdieľame s spravodajkyňou požiadavku o väčšiu angažovanosť EP e v tomto programe. A to by e, malo byť e, ako si zosúladené s politickými prioritami EÚ, ale nesúhlasíme s určitými disciplínami výskumu, ktoré by mali byť financované. Čo sa týka, nemali by byť financované metódy alebo zručnosti, ktoré aj e, e, člen nepriamo predržujú e, život jadrových reaktorov, ktorých pôvodná životnosť bola 40 rokov. Máme 138 reaktorov v EÚ. Je to taký damoklov a meč z hľadiska bezpečnosti EÚ. Je to akýsi slon v porceláne náklady na vyraďovanie z prevádzky, to je čosi mimo rámca tejto správy, ale je to téma, ktorá je kruciálna. Vzhľadom na to, že tie reaktory sú také staré, tak mali by sme venovať finančné prostriedky na ich vyradenie z prevádzky a zároveň e, e, vynaložujte peniaze na zdravotníckú starostlivosť, e, ktorá by bola využitá v prípade nejakých nehvod a to sa týka vlastne aj nakladania s vyhoretným palivom za ENF. Pani Chevalier. Ďakujem pekne a ďakujem spravodajkyni, že nám pripomína, že chceme ciele Euratomu tomu podporovať. Bohužiaľ je tu výrazný pokles rozpočtu pre takúto dôležitú tému, pokiaľ ide o bezpečnosť i poskytovanie energie, takisto zdravotné otázky, ako spomenuli kolegovia, a tiež životné prostredie je 1,67 miliard na 5 rokov je to v porovnaní s nižšími sumami v minulosti e, oveľa vyššia čiastka v ročných rozpočtoch a my e, ľutujeme, že komisia sa nepriklonila k tým cieľom, ktoré avizovala v oblasti fúzie. Pripomeňme, že všetci Európania majú záujem na e, jadrovej energii, aj keď ich krajinách nie sú reaktory dogmatická pozícia spravodajcu e, k, Euratume v tomto výbore. E, zaznamenávame e, posun u terejšej spravodajkne. Zdieľam vôľu považovať jadrovú energiu za energiu, ktorá prispieva k dekarbonizácii výroby energetiky, ale tiež cieľ, ktorý nám pomáha vo výskumnej oblasti, aby sa stal súč- súčasťou, stálou súčasťou programu v rámci Euratomu. Bohužiaľ, takým negatívom e, návrhu spravodajkyne je téma konzultácie parlamentu v každej etape programu, kde je možné riziko skomplikovanie historických programov. Ďakujem. Thank you. Thank you very much, Ďakujem. A generálne riaditeľstvo výskum komisia, pán Patrick Child. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať spravodajkyni aj e, všetkým tým, ktorí vystúpili v rámci rozpravy. Hodnotím ju ako pozitívnu e, prvú diskusiu, rozpravu na túto tému. Komisia vychádzala e, z konsenzu, ktorý sa prejavil v EÚ e, v reakcii e, na nehodu vo Fukushime a prehodnotili sa priority v rámci jadrového programu EÚ so zameraním sa na bezpečno, bezpečnosť a vlastne inováciu aj v tej oblasti programe jadrovej fúzie. Myslíme si, že e, je potrebné e, privítať e, podnety zo strany EP k diskusii ohľadom programu Euroatomu. Predovšetkým tak nás teší silná väčšina, ktorá zahlasovala za to rozšírenie existujúceho programu na, za hranicu 2019-2020 dohoda euro a tomu e, vytýčajú, vytýčuje určité inštitucionálne e, obmedzenia formálneho charakteru a som veľmi rád, že EP e sa odhodlalo k vypracovaniu stanoviska a tešíme sa na spoluprácu s vami Návrh, ktorý komisia predložila, e, e, vychádza vo veľkej miere z, z úspešného vzdelávacieho a výskumného programu e, Euroatamu. Treba však poukázať na predovšetkým dva aspekty. Poprvé, v skutku e, e, máme e, za to, aby sme zjednodušili jednotlivé závery a aby sme boli koherentnejší. A predovšetkým ide aj o nepriame financovanie jadrovej fúzie. Chceme nadviazať na vynikajúcu prácu kolegov z JRC návrhy, pozmeňovacie návrhy k tejto správe ktoré sa týkajú realokácií, prehodnotenia alokácií z rozpočtu. E, to môže naraziť na isté problémy, veď komisia sa snaží o vyvoženosť financovania jednotlivých zložiek a my máme za to, že je to vyvážené, harmonické, ale zrejme bude treba ešte o tom hovoriť dnešná diskusia naznačila podporu smerovania komisie. Treba hovoriť o ďalšej generácie e, výskumníkov v oblasti e, e, jadrovej energie v EÚ, medzi iným aj z hľadiska intelektuálneho vedenia v tejto oblasti. Mám na mysli aj možnosti, ktoré ponúka program Eh, eh, eh, Marie Curie Sklodavská, spravodajkynia poukazila na súvislosť medzi programom Euroatom a Európskym horizontom. Kolega van de Berg, ktorý bol u vás aj včera, on poukázal na túto tému. Poprvýkrát sme do našich návrhov právneho textu naznačili e, e, potrebu e, synergického zhodnocovania obi dvoch programov, aj keď bez pochyby sú rôzne právne základne alebo zmluvné základne pre Európsky horizont a pre Euroatom. Je potrebné venovať viac pozornosti výskumu E, do oblasti e, ionizujúceho žiarenia e, a, jeho využitia v, v oblasti bezpečnosti, v oblasti životného prostredia a tak ďalej. Domnievame sa, že táto prvá diskusia bola aj pre mňa veľmi užitočná, aby som lepšie pochopil smerovanie E, myslenia poslancov EP. No a teším sa na ďalšiu diskusiu potom, ako budú predložené e, po všetky pozmenujúce návrhy. Takže pani spravodajkynia má slovo. Ja sa tiež e, teším na detaily pozmenujúcich návrhov, až ich dostaneme. A skutočne veľmi vítam to, že sú sú jednoznačnejšie formulované e, tie e, e, zámery a ciele, ktoré súvisia s vyraďovaním z prevádzky jadrových elektrární. Musíme si uvedomiť, že to vyraďovanie z prevádzky je čosi, čo musí si riešiť samotný sektor energetiky. Nemus- Nemôžeme neustále žiadať, aby daňoví poplatníci EÚ znášali toto bremeno. Ďakujem pekne. Nie. Thank you, Mia Petra. Uh, well, deadline for amendment. Takže e, e, e, v štvrtok tohto týždne, tento týždeň je termín na predloženie pozmaňovacích návrhov, to je 11. oktober. Takže končíme dopoludnejšie zasadnutie a popoludní sa opäť stretneme 14.30. Dovidenia a teším sa na vás o niekoľko hodín zas a znova.